Prichádza pán predseda. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Takže dobré ráno, kolegovia a kolegyne. Otváram dnešné e, zasadnutie. Jedno oznamie. Takže e, boli rozšírené materiály týkajúce sa piatich materiálov a v podstate idú tieto e, materiály ako e, povolené, takže vieme, že je potrebné e, aspoň 40 hlasov, aby to bolo schválené. Nájdete to na linku Seance Direct. Ďalší bod. A je to spoločná rozpráva na tému spravodlivosť. Začneme správou eh, pána Veringvera eh, a Klejsa. Je to program spravodlivosti na obdobie rokov 2014-2020 a potom správa pani Kinga Gintz, program práva a občianstva na obdobie rokov 2014-2020. Začneme eh, vystúpeniami spravodajcov. Prvý pán Bellinger, 4 minúty. Grazie, prezidente. Ďakujem, vážený pán predseda. Nariadenie, ktoré dnes budeme schváľovať, sa týka programu, e, sedimročného programu e, pre oblasti.